Pan przewodniczący! Good morning, ladies and... Dobre ráno, dámy a páni. Chcem sa ospravedlniť za trochu meškania, ktoré bolo spôsobené zaujímavou a vzrušujúcou diskusiou. Pán Levandovský, pán Barroso a vedúci politických skupín a preto meškám o pár minút. Ale je to, pred nami je veľmi dôležitá diskusia.